pre viac ako 20 tisíc žiakov a dúfame viac európskych žiakov. Ďakujem. Diskusia je teraz ukončená a hlasovať sa bude zajtra o pol jednej. Teraz prejdeme k poslednému bodu programu a to je správa pána Torera. Budúca politika súdržnosti EÚ. Slovo dám pánovi Torerovi na 4 minúty. Ďakujem pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, pán komisár. Dnes neskoro večer diskutujeme o téme, ktorá je pre nás veľmi dôležitá a predsa kohezná politika predstavuje 37 e, rozpočtu EU a teraz v strede obdobia v roku 2017 e, skúmame, koľko peňazí už z kohezných e, fondov bolo čerpaných a zistíme, že žiaľ v niektorých členských štátoch je miera absorpcie a príjmania um, zaostáva za tým, čo v skutočnosti uh, doteraz už malo byť vyčerpané. Máme tu nové členské štáty, ako napríklad Bulharsko alebo Rumunsko, ktoré uh, sú horšie investície v miere príjmania, ale nie sú to len tie nové členské štáty, ale aj e, štáty, ktoré sú už dlho v EU, e, ktoré majú regióny ako Kalabria, Sicília v zakladateľskom štáte Taliansko, ktoré majú 7%, e, čo ťažko veríme, ak máme veriť teda výboru pre kontrolu rozpočtu. A potom sa pýtame, prečo tieto regióny e, nedokážu e, vyčerpať tie prostriedky, ktoré dávame k dispozícii. Alebo aj Grécko. V parlamente už mesiace poukazujeme na tieto e, rany a pýtame sa, prečo Grécko nedokáže tieto prostriedky vyčerpať a um, prečo komisia nezaručila splnenie potrebných e, podmienok s témou vysoko priority, e, vysoko prioritným vymedzením a Barozo oznámil, že z rozpočtovaných prostriedkov mnoho nebolo využitých a aj komisár Hahn sa zoberá tým, ako možno týmto regiónom pomôcť. Prvá téma je spolufinancovanie, že e, regióny v mm, tejto svetovej hospodárskej krízi majú e, pod problémy zabezpečiť e, svoje vlastné financovanie, spolufinancovanie a mm, aj Portugalsko a Grécko e, majú ťažkosti financovať svoj podiel. Tu musíme im pomôcť, to je bez debaty, ale tieto kohezné fondy nie sú samospasné, ale sú to aj regióny, ktoré mm, podporu z EÚ si neželajú a ktoré sú spokojné s e, doterajším vývojom a teda nie je to len nedostatok e, e, podmienok pre kohezné fondy, ale aj iné problémy, napríklad, že postupy sú príliš komplikované, alebo že v niektorých štátoch centrálna vláda Ehm, potrebuje veľa na spracovanie projektov a regióny na lokálnej úrovni nemajú dostatok možnosti rozhodovania, aby vynaložili tieto prostriedky. Napríklad e, sú tu prípady v Rumunsku, kde obce ehm, za 20-30 dní spracovali žiadosti a ehm, krajské orgány mali na to 60 dní, ale e, na centrálnej e, úrovni vlády na to potrebovali 200 dní. Takže um, je to otázka delegovania právomocí z hora na dol a silného využitia samozpráv. A dámy a pani, kde dnes rada, um, predsedníctvo rady, uh, rada Herman Faramboj uh, v iných otázkach sa hlási o slovo a tu ide o 37% rozpočtu EU, 250 miliard presúva EU pred sebou a tlačí ich pred sebou uh, na zaviazaných platbách a ako ich máme pomôcť. Tu na, by um, poľské predsedníctvo mohlo mm, dokaziť preraziť, dokázať preraziť, pretože ukázalo, ako možno zvýšiť e, mieru mm, absorpcie. E, aj tu sú dobré skúsenosti. E, Polsku sa to podarilo aj Estonsku zvýšiť mieru absorpcie. A e, tu na, e, treba požiadať členských štátov, aby sa naliav zobrali tým, aby tie prostriedky, ktoré sme e, my dali k dispozícii e, občanom v týchto regiónoch, aby sa tieto naozaj použili aj v záujme zvýšenia konkurenceschopnosti a stabilizácie e, práce a zamestnanosti. A tu očakávame, že komisia e, bude presadzovať e, tú e, načrtnutú cestu a e, že e, dokáže túto dôležitú tému priniesť k pozitívnemu výsledku výsledku. Pokračujeme so spontánnou rozpravou. Pani Bauer, nech sa páči. Micro. Mikrofón. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Napísala som názor za výbor pre zamestnanosť, že vítam vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme vyvinuli so spravodajcom. Spravodajca sa pozrel na politiku súdržnosti z viacerých aspektov, snažil sa zlepšiť e, čerpanie fondov, identifikoval prekážky, ktorých sa treba vyvarovať, aby sme mohli zlepšiť absorpčnú kapacitu pri týchto fondoch. Výbor pre zamestnanosť má na starosť aj Európsky sociálny fond, ktorý je, hádam, tým najdôležitejším v časoch krízy. Európsky sociálny fond sa stáva dobu ešte väčšiu dôležitosť, pretože sa stáva jednou z priorit. Verím, že spravodajca naozaj udrel klinec po hlavičke, keď povedal, že tu môže byť problém s kofinancovaním Európskeho sociálneho fondu, pretože čelíme reštriktívnym rozpočtovým politikám vlád krajín EÚ. Jednoducho nie je dostatok peňazí pre mimovládne organizácie, aj vládne organizácie zafinancovať e, kofinancovaním tieto projekty. Ďalšia rečnička. Dobrý večer, ďakujem pani predsednička. Napriek tomu, že je tak neskoro, je to zásadná téma, o ktorej hovoríme a ide o optimalizáciu absorpcií štrukturálnych a kohezných fondov, aby sme zasiahli maximálny príspevok zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre regionálnu politiku aj pre politiku koheznú a sociálnu. Je e, potrebné e, podchytiť tie základné e, faktory, ktoré spôsobujú nedostatok absorpcie a treba tiež sprúzniť normy a postupy a prístup tých, ktorí podporujú tieto politiky EÚ a takisto musíme prenasledovať, stíhať podvody aj menšie nezrovnalosti a musíme podporovať väčšiu synergiu a doplňanie sa týchto fondov. Nakoniec chcem zdôrazniť eh, osobitne aké dôležité je dosiahnuť maximálnu účinnosť pri um, plnení Európskeho sociálneho fondu um, za účelom reakcie um, súčasných víziev, ktoré sú spôsobené finančnou krízou. Dámy a pani, je potrebné uh, opäť obnoviť smerovanie Európskeho domu, pretože Európa môže sa budovať na základe potreb, ale tiež potrebuje víziu. Ďakujem pani Antonesku. Obiectivul de absorbi... Ďakujem pekne, pani predsednička. Cieľ absorpcie finančnej pomoci potrebuje neustále úsilie od členských štátov a je e, zásadné do toho zapojiť samozprávy a krajské správy v každom kroku tohto procesu a e, tieto postupy môžu byť dosť zložité, môže to viesť k veľkým ťažkostiam a chybám a um, regióny um, e, mrhajú um, e, časom pri riešení týchto ťažkostí a je nutné, aby tie postupy boli jednoduché na národnej úrovni, aby sme uľahčili prístup k týmto prostriedkom a fondom a podporovali dobré nakladanie s týmito prostriedkami za účelom a v prospech e, príjemcov toto bude viesť k e, rýchlemu prideľovaniu fondov, vyšším mieram absorpcie, zvýšenej transparentnosti a menšej chybovosti v žiadostiach a m, mm, kratších e, oneskoreniach v platbách. Návrh budúceho rámcového dokumentu potrebuje zodpovedať potrebám zúčastnených hráčov. Mr. Politika... Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Regionálna politika EÚ umožňuje zmenšovať rozdiely medzi regiónmi a vytvárať nové pracovné miesta. Miera absorpcie sa líši. Rumunsko má veľmi nízku mieru čerpania, ale to by nemalo znižiť e, v roku 2014 a 2020 e, objem európskych fondov, ku ktorým bude mať Rumunsko prístup a ktoré potrebuje. Potrebujeme e, väčšiu pružnosť pri organizovaní operačných programov a ich vypracovaní v vhodnej dobe. Potrebujeme zvýšiť európske e, prostriedky e, pre rozvoj energetickej infraštruktúry a opatrení pre energetickú efektívnosť budov. Komisia prideli 10 milión eur eh, na dopravnú infraštruktúru štátov, ktoré patria do oblasti konvergencie. Toto je dôležité pre cez európsku dopravu. Vyzývam k zachovaniu tých národných prídelov. Sesku. Ďakujeme pani Basesku. Ďakujem pani predsedajúca. Začnem tým, že privítam to, čo sa stalo v Rumunsku minulý rok. Vzniklo ministerstvo pre európske záležitosti, ktoré bude manažovať čerpanie z fondov a koordinovať e, ho s inštitucionálnym systémom v Rumunsku. Rumunsko a Bulharsko majú problém s čerpaním fondov, najmä pri ochrane životného prostredia. Zdôraznila by som fakt, že v júni tohto roka Európska komisia prestala vyp- splácať plavby v rámci druhej osy regionálneho operačného programu v Rumunsku. V správe komisie sa poukazovalo na nedostatky pri verejnom obstarávaní, pri čerpaní a distribuovaní zdrojov. Keďže máme nastavené isté ceny

Vážená pani predsedajúca, predovšetkým by som rád zablahoželal kolegovi Torerovi za vynikajúcu spoluprácu počas našej návštevy v Rumunsku, kde sme boli s výborom pre rozvoj. Musíme pripustiť, že v súčasnosti Rumunsko nedokáže celkom dobre čerpať európske fondy a z tohto dôvodu vláda zaviedla sériu opatrení, ktoré kulminovali, ako sa už predoslalo, založením nového ministerstva pre európske záležitosti v Rumunsku. Tam pracuje bývalý komisár Leonard Orbán. On je ministrom tohto nového ministerstva. Máme tam už rozdehnuté malé projekty a rozličné opatrenia, ktoré sa rozbiehajú a čoskoro sa z nich e, stanú projekty s vysokou hodnotou. Dnes sme dostali oznámenie komisie, že dva projekty, ktoré boli schválené vo výške 724 miliónov eur, ešte raz 724 miliónov eur na dva projekty. Pán eh, podpredseda komisie, účinná politika súdržnosti únie je predpokladom harmonického rozvoja všetkých regiónov únie keďže prispieva k znižovaniu hospodárskych sociálnych a územných nerovností

Komisár má slovo. Vážená pani predsedajúca, predovšetkým chcem poďakovať pánu Torerovi za správu, za to, že predložil túto veľmi dôležitú tému na program dňa. Myslím si, že skutočne vzniká potreba prediskutovať si tieto záležitosti až do takýchto podrobností, pretože sú závažné a pretože budú čoraz závažnejšie v rámci nastávajúcich rozpráv o budúcnosti viacročného finančného rámca. Vítame túto správu aj z iných dôvodov. Je to príspevok Európskeho parlamentu k rozprave o kapacite čerpania prostriedkov, čo je veľmi dôležitá súčasť politík Európskej komisie. Tešíme sa že táto správa má odvolávky na absorpčnú kapacitu, na čerpaciu kapacitu, ale vníma veci v širšom uhle ako širšiu koncepciu, pretože čerpanie nie je podľa tejto správy len finančný pojem, ale zahrňa aj efektivitu a dobre spravovanie fondov. Implementácia projektov bez toho, že by sa ohrozila efektivita zdrojov, je skutočne dôležitou témou, ktorá je aj výzvou pre niektoré členské štáty, ako sme si v tejto diskusii už vypočuli. Komisia verí, že existuje dôležitý spoločný menovateľ, na základe ktorého sa dá analyzovať čerpanie fondov i v parlamente, i v komisii. Komisia sa zapojila do rozpráv a preukázala ochotu e, zaobrať sa hlbšie niektorými dátami, ktoré e, sú smerodajné pri čerpaní, hoci tieto pochádzajú z členských štátov. Niektoré konkrétne členské štáty e, majú problémy pri čerpaní, pretože nevedia dobre vyhodnotiť e, nedostatky a v programovacom období od roku 2005 do roku 2006 do roku 2013 sa tieto nedostatky preukázali. Minulý rok však akcelerovalo čerpanie a čísla ukazujú, že absorpcia je na 29,5 Štrukturálne fondy, e, ich čerpanie sa tiež zvýšilo priaznivým spôsobom. Predrečníci e, jasne povedali, že by sme sa mali poučiť z toho, čo sme doteraz robili a zlepšiť konkrétne spôsoby, spôsoby nastavenia pravidiel na vynakladanie finančných prostriedkov v tejto oblasti. Preto v súčasnosti pripravujeme návrhy na nariadenie na obdobie od roku 2014 do roku 2020, kedy všetky tieto lekcie zúročíme, preto tieto návrhy zainkorporujú aj analýzu a príspevky, ktoré sme si teraz e, vypočuli. Dôležitou časťou nového nariadenia bude vytvorenie tlaku na zjednodušenie procedurálnych postupov a e, zníženie miery toho, aby sa zákon ešte pritvrdil, keď sa prijíma do národných legislatív, tzv. gold plating. Toto sa totiž to vždy deje až na konci legislatívneho procesu a preto potrebujeme vašu pomoc, pretože prichádza e, nielen k nemu na celoeurópskej úrovni, ale najmä na styku celoeurópskej a národnej úrovne. Mali by sme skvalitniť aj administratívnu kapacitu a efektívnosť správy veci verejných. V niektorých členských štátoch totiž vidíme jasný, jasné zhoršovanie sa administratívnej kapacity a schopnosti a to potom má priamy dopad na schopnosť čerpať fondy efektívne a včas. Preto prichádzame s myšlienkou zlepšenia partnerstva a súčinnosti a s myšlienkou viac úrovňového riadenia. Veríme, že sa takto nastavia podmienky na lepšiu užšiu spoluprácu medzi komisiou a členskými štátmi a týmto dospejeme k zásadnému zlepšeniu manažovania fondov do budúcnosti. Položila mi otázku Monika Flašiková Beňová, poslankyňa parlamentu, ktorá sa týkala čerpania fondov na rómsku inklúziu. Samozrejme, my v komisii úzkostlivo očakávame, kedy sa stratégia a národné programy inklúzie Rómov začnú realizovať. Do konca roka ich vyhodnotíme a potom môžeme mať širšiu rozpravu o tom, ako európske fondy sa dajú použiť na túto veľmi dôležitú záležitosť rómskej inklúzie. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme vám. Ďakujeme aj spravodajcovi. Rozprava je uzavretá. Hlasovanie bude zajtra o 12.30. Začíname zajtra, 27. septembra 2011. Zasadnutie začne o 9.00 a potom bude